Good afternoon. Um... Dobrý deň. Vieme, prečo tu sme. Inštitúcie sa práve dohodli, pokiaľ ide o novú e, legislatívu na tému konfliktné minerály. Predstavím rečníkov a potom im dá možnosť vystúpiť. Predseda výboru Bern Lange, výboru pre medzinárodný obchod, spravodajca k tejto téme, pán Jules Winkler, takisto pani komisárka Malmstrom a v mene slovenského predsedníctva Ivan Lančarič. Nech sa páči, pán Lange. Ďakujem pekne, dámy a páni. Myslím, že to je naozaj veľký úspech pre európske inštitúcie. Podarilo sa nám dostať e, a dohnúť sa na novom e, predpise, novej legislatíve, ktorá bude predstavovať veľký krok e, smerom k zastaveniu financovania ozbrojených skupín a ľudí, ktorí nedodržiavajú ľudské práva v rôznych krajinách, v tzv. konfliktných zónach. Myslím, že to je jasné posolstvo, že aj obchodná politika v rámci EÚ vychádza z európskych hodnôt a chceme dosiahnuť v rámci našej obchodnej politiky výhody pre ľudí, v tomto prípade pre ľudí, ktorí žijú v daných konfliktných zónach. Myslím, že sa nám podarilo vytvoriť efektívny nástroj, ktorý sa bude sústredovať na špecifickú, eh, špecifický eh, hodnotový reťazec, pokiaľ ide konfliktné minerály, to myslím lepší eh, prístup než iní partnery, ktorí zvolili možno iný prístup, majú inde na svete Prepačte, sme sa trošku zdržali, pretože sme museli naozaj detaily doľadiť do poslednej e, chvíle, ale podarilo sa nám to a sme radi. Pán Winkler, pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne. Poprvé chcem zdôrazniť, že táto práca sa nezačala 2 roky dozadu, ani 3 roky dozadu. Začala sa už dávnejšie, mali sme iniciatívu Európskeho parlamentu, Mali sme tu očakávanie Európskeho parlamentu, že by takáto legislatíva mala byť prijatá. Dnes ju máme hotovú, dnes naša práca úspešne končí a náš záujem vždy bol, aj naďalej je, eh, na prvom eh, mieste eh, záujmom o ľudí, ktorí žijú v týchto konfliktných zónach. Tak to vždy bolo. A záujem týchto ľudí sa nám podarí naplniť iba vtedy, ak budeme mať nariadenie, ktoré bude funkčné a efektívne a na tomto sa tri inštitúcie dnes zhodli po mnohých e, alebo viacerých kolách dialogu a potom, čo tie rokovania, ktoré boli miestami aj ťažké, prebehli. Myslím, že nové nariadenie o konfliktných mineráloch lepšie e, rieši otázku reality v teréne, v tých konfliktných zónach a vlastne využívame tu princíp zdieľanej zodpovednosti. To znamená, že všetci aktéry, ktorí sú zaangažovaní do tohto procesu, či sú to firmy, či sú to regulátory, alebo sú to inštitúcie v teréne, e, všetci sa musia snažiť v prospech e, tejto veci a zabezpečíme to tak, že trváme na tom, čo sme vždy povedali, že je taký integrovaný prístup Európskej únie, pokiaľ ide o konfliktné minerály. Ďakujem. Uh, Trade Commissioner Cecilia Malmström. Pani komisárka Malmström, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň, dámy a páni. Teší ma, že sa tri inštitúcie dohodli na tejto veľmi dôležitej eh, téme, na tomto dôležitom nariadení. Ďakujem aj rade, aj parlamentu, aj predsedníctvu eh, za ich konštruktívny prístup a nakoniec aj prechádzajúcim predsedníctvom, ktorí boli tiež veľmi eh, konštruktívni. Ehm, najviac z tohto budú ťažiť eh, ľudia v týchto eh, konfliktných zónach, najmä ženy a deti, ktoré, ktoré a ktorí eh, ehm, najviac trpia, keď príjmy z takýchto konfliktných minerálov prispievajú k vojnám, k ozbrojeným konfliktom, k porušovaniu ľudských práv. Čiže teraz to môžeme napraviť, pokiaľ sa to bude správne riadiť, tak rozvoj v týchto krajinách to môžeme posilniť. Máme tu veľmi kritickú časť, tu upstreamový, tú upstreamovú časť, e, to sú rafinerky, e, ale takisto aj downstreamovú časť, kde, kde sa dovážajú kovy e, do Európskej únie, čiže obidva tieto aspekty sú tam nejakým spôsobom pokryté. Veľmi dôležitý prvok je transparentnosť, budeme pripravovať konkrétne usmernenia pre konfliktné minerály, pre tie podniky, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, aby mohli poskytovať informácie, pokiaľ ide o tieto štyri produkty, cintantal, wolfram a zlato a takisto budeme e, mm, vytvárať e, register transparentnosti, kde sa môžu dobrovoľne podniky zaregistrovať. A kombinujeme to s ďalšími politikami v rámci e, rozvojovej pomoci, rozvojovej spolupráce na podporu zmeny a rozvoja. Je to silné nariadenie, naozaj veľmi robustné a budeme podporovať mať e, transparentné e, reťazce hodnoty. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa na tom podielali. Ďakujem pekne. Pán Ivan Lančarič e, z predsedníctva ministerstva. Dobrý večer. Ja zastupujem predsedníctvo a takisto aj daný orgán komisie. V tomto konkrétnom prípade chcem povedať v mene rady a v mene predsednictva povedať, že som presvedčený, že sme dosiahli efektívnu legislatívu, efektívny e, predpis. Máme tu výsledok, pre, eh, ktorý bude v prospech mnohých ľudí, aj pre naše podniky, aj pre našich občanov, aj pre ľudí, ktorí žijú v týchto zónach. Aby som bol konkrétny, naša dohoda ukazuje, že sme odhodlaní zabraňovať tomu, aby ozbrojené skupiny na celom svete používali obchodovanie s konfliktnými minerálmi, na financovanie svojich aktivít a konfliktov. Zároveň nebudú tam žiadne dodatočné administratívne záťaže pre európske podniky, ktoré obchodujú, pričom dodržiavajú pravidla. Toto bolo pre členské štáty veľmi dôležité. Takisto rada bola odhodlaná obraňovať e, myšlienku vytvorenia takého systému, ktorý bude poskytovať podporu tým podnikom, ktoré chcú zodpovedným spôsobom zdrojovať e, a nakupovať takéto minerály. Chceme, aby všetci európsky občania si mohli byť istí, že to, čo nakupujú oni, nejakým spôsobom neškodí e, ľudským právam v krajinách inde. Rôzne e, takéto e, minerály, cín, zlato alebo tantal sa častokrát používajú a bežne používajú v každodenných produktoch, ako sú auta, šperky alebo mobily. Dva roky sme na tomto intenzívne pracovali a vďaka tomu máme dnešný úspešný výsledok, takže chcem sa poďakovať všetkým inštitúciám za ich naozaj úsilovnú prácu pán Lange, e, pán Winkler, pán spravodajca, pani komisárka Malmstromová. Tieto rokovania boli nevždy ľahké, ale rozhodne boli konštruktívne a prispelo to k tomu, aby sme dosiahli kvalitný kompromis. Na rade tento text čo skoro bude predložený veľvyslancom členských štátov. Chceme to spraviť 7.12. E, začiatkom budúceho roka bude návrh nariadenia prijatý zo strany ministrov na rade a chcem na záver zdôrazniť, že obchodné politiky patria, alebo obchodná politika patrí medzi hlavné priority slovenského predsedníctva. Preto ma veľmi teší, že v tomto prípade máme niečo veľmi konkrétne a hmatateľné, čo nám podarilo dosiahnuť. Ďakujem pekne za tento úvod. Teraz, ak máte nejaké otázky, novinári, nech sa páči. A prosím, povedzte aj pre koho je tá otázka. Áno, dobrý deň, ja som z talenskej agentúry. Hovoríte teda o celom tomto sektore, ale pokiaľ sú nejaké minerály, ktoré nakupujú čínske, čínske e, podniky, vieme, že Čína je veľmi e, prítomná v Afrike, má tam viaceré dohody podpísané s rôznymi krajinami a pokiaľ tieto sa potom používajú vo v Číne a dostávajú sa stade k nám do Európy, tak toto tiež je zahrnuté do tej dohody alebo nie? Ďakujem. Who wants to go first? Kto chce zareagovať? He was looking at the I guess. No, Áno. Ehm, samozrejme, nemôžeme kontrolovať to, čo robia čínske podniky, ale môžeme eh, kontrolovať európske podniky. Toto je diskusia, ktorá prebieha na celom svete viaceré e, krajiny e, diskutujú o väčšej zodpovednosti, pretože spotrebitelia na celom svete takéto niečo požadujú. Takže začíname s európskymi podnikmi, už aj to je veľký krok, ktorý sme dnes e, prijali. Sú aj niektoré ďalšie krajiny, ktoré majú nejaké podobné zákony alebo nariadenia. A možno aj ďalšie krajiny budú našim príkladom potom inšpirované. A samozrejme, každý dovozca do EÚ musí splňať Eh, princípy due diligence OECD, čo je veľmi dôležitý bod. Is the next question? Ďalšia otázka. Nech sa páči vy. Ďakujem. Agentúra Agence France Press. Chcem sa spýtať jednu otázku, pokiaľ ide o formu, ani nie tak obsah. Vy ste poslali nám už aj v júni eh, istú tú tlačovú správu, pokiaľ ide o politickú dohodu k tejto téme, čiže ktoré boli tie detaily, e, ktoré ešte bolo treba doriešiť, alebo čo sa zmenilo od júna do novembra. Čo sa stalo za tie posledné mesiace? A potom druhá otázka. E, pán Lančarič, to možno trochu spomína, mohli by ste niečo povedať e, k tomu, k tomu kalendáru, čo sa bude diať najbližšie, aké sú ďalšie kroky preto, aby tento, táto dohoda vstúpila do platnosti? Prvá otázka museli sme dosiahnuť politické e, porozumenie najprv a potom z toho vytvoriť legislatívu. Takže isté politické porozumenie bolo, mali sme isté usmernenia a teraz e, to máme naformulované legislatívne. Napríklad máme tam odkaz, pokiaľ ide o e, usmernenie OECD na tému due diligence, to sme pretavili do konkrétnych článkov. Potom to bola otázka, akým spôsobom pracovať na ďalšom vylepšovaní legislatívy, akým spôsobom e, sa venovať otázka malých stredných podnikov, aby tam tá administratívna zaťaž nebola príliš vysoká pre nich. Čiže veľa takej detálnej práce za to, čas prebehlo a venovali sme sa teda tej. Chvíľu to trvalo. Rokovali sme o niektorých e, témach dokonca až dnes do 6. Takže Nakoniec máme e, legislatívny predpis, ktorý e, bude právne záväzný a ktorý reaguje na naše to predchádzajúce politické porozumenie, o ktorom som hovoril. A pokiaľ ide o ten časový harmonogram, v prípade parlamentu je to nekomplikované. Dúfam, že dostaneme list e, z rady čoskoro, kde sa bude písať, že oni akceptujú výsledok Eh, z dnešných rokovaní a potom začneme pracovať na tom intervýbore, interkomity a predpokladám, že toto tiež eh, prebehne čoskoro. Takže dúfam, že v prvej polovici budúceho roka by sme mohli na tejto téme, o tejto téme hlasovať aj na plenárke v Európskom parlamente. Ja by som chcel dodať eh, jednu dôležitú informáciu. Parlament, rada a komisia sa zhodli, že požiadame operátorov, aby dobrovoľne splňali ten proces due diligence vtedy, keď na to budú pripravení, ešte predtým, ako do platnosti e, vstúpi e, ten predpis, čo bude v roku 2021. Takže dobrovoľne to môžu spraviť už aj predtým. To je podľa mňa dôležitá otázka, čo teraz e, predsedníctvo spomenulo, pretože naozaj chvíľku to trvá, kým sa vytvoria celé postupy, kontrolný mechanizmus, nejaké usmernenia a tak ďalej. Ale ten e, právny rámec už teraz je jednoznačný a potom, e, čo sa to príjme v Európskom parlamente, tak e, všetci v rámci EÚ budú vedieť, aká situácia je a my budeme motivovať každú krajinu, aby okamžite začala naplňať požiadavky uvedené v tomto predpise. E, samozrejme, právne záväzne to bude trochu neskôr, ale už teraz e, môžem povedať, že nikto nebude proti, keď nejaká firma začne tieto podmienky okamžite splňať. Ďakujem pekne, Jonathan, ďalej. Ďakujem. Otázka pre kohokoľvek. V júni bolo oznámenie, pokiaľ ide o politickú dohodu, e, k tomuto nariadeniu. Čiže čomu ste sa venovali od toho júna? E, všetko sú také detaily, ktoré ste spomínali, alebo niečo sa výrazné za ten čas zmenilo. Ja som v júni e, počul, e, alebo som to pochopil tak, že tí taviči a takisto rafinerky, že budú mať teda povinnosť v rámci toho due diligence systému fungovať. Je to naďalej tak? Aj predseda výboru, aj predseda negociačného týmu vlastne hovorili teraz že boli to práve tieto technické rokovania, ktoré tak dlho trvali. Napríklad eh, pokiaľ konkrétnu implementáciu eh, všetkých prvkov. Napríklad dnes sme sa pozreli na to, že eh, politická dohoda alebo porozumenie, ktoré bolo uverejnené a spomenuté už v tom júni, že z toho vlastne sa vytvorí právny text a že tam budú aj tie konkrétne povinnosti pre rafinerky a pre taviace podniky že teda tieto budú mať postupy due diligence povinné. Samozrejme, takéto niečo nie je ľahké naformulovať všetky tie technické detaily v rámci nariadenia. Je ich dosť veľa. Takisto chcem zdôrazniť, že istá časť eh, celej tejto aktivity, ktorá je relatívne nová a to je ten prístup toho stropu alebo tej, tej, tej, toho limitu Eh, a to síce ten systém, ktorý eh, spustíme, bude musieť verifikovať, verifikovať eh, všetky vstupy zo strany teda toho limitu, ktorý je nastavený a ktorý je, ktoré sú za každým odlišné v jednotlivých, v prípade jednotlivých produktov alebo minerálov. Takže toto je jeden konkrétny príklad toho, čo sa muselo technicky vykonať, tak aby sme mali systém, ktorý je funkčný a efektívny. Aby podniky toto nevnímali ako nejaký, nejakú záťaž, ale ako nejakú motiváciu byť zodpovedný, byť um, dobrí zodpovední a, a partneri, aktéri v celom tomto cvičení a v tejto aktivite. To conclude, huh? Môžeme to uzavrieť, keďže nás čas skoro vypršal. Ja som dnes naozaj pyšný, ako viete. Európa je predmetom kritiky a my sme dnes dokázali, že Európa je schopná konať v záujme e, Európanov, ale aj ľudí inde na svete. To je veľmi dobrý signál a môžeme byť na to pyšní. Ďakujem. Thank you very much for attending. Ďakujem za vašu prítomnosť.